Okay, dear colleagues, we should start our today's meeting as tak myslím, že môžeme začať našu dnešnú schôdzu, keďže akademických 7 minút už uplynulo. Prvé, prvá, prvý bod nášho programu je schválenie programu schôdze. Takže schôdzu sme otvorili. Takže sa vám sa vás chcem spýtať, či sú nejaké výhrady. Pokiaľ nie, tak môžeme považovať tento program za prijatý. Druhý bod. V prvom rade by som vás rád informoval, že prišlo k zmenám na Envy sekretariáte 1. októbra Emiliano Imeroni odíde zo sekretáriu, pôjde na sekretariát výboru IMCO, takže rád by som povedal ďakujem za jeho podporu v práce eh, NV výboru a prajem všetko dobré a veľa šťastia v novej práci. Chcem vás informovať ďalej o, o tlmočení. Ako zvyčajne, tlmočenie je k dispozícii do 20, 20 jazykov s výjimkou estončiny, lotištiny, malteštiny a galičtiny. Pokiaľ ide o Electronic Meeting File web streaming, ako zvyčajne e, elektronicky je tento súbor k dispozícii a naša schôdza bude vysielaná pre tých, vysielaná na webe pre tých, ktorí nás chcú sledovať cez internet. A teraz môžeme prejsť k prvej diskusii výmena názorov s komisiou o protokole na, na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami k rámcovému dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontroli tabaku. Je to veľmi, očakávame živú a zaujímavú diskusiu a priamo by som rád odovzdal slovo komisii. Máme pána Hustina Rauna, ktorý je poradcom riaditeľovi politiky D. Olaf, ako aj pán Koriliu Hudmajer a Georg Rübling. A komisia spolu má 10 minút na prezentáciu. Takže vám dám príležitosť, aby ste sa podelili o týchto 10 eh, minút eh, na to, aby ste mohli prezentovať pozíciu komisie, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne a dobre popoludne vám všetkým prajem. V prvom rade ten dohovor, rámcový dohovor a petn, článok 15, ktorý sa týka nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami, Eh, zistilo sa, že je potrebné prijať novú legislatívu, aby sa problém nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami vyriešil. Z februára, vo februári sa rozhodlo, že sa príjme pracovná skupina, ktorá bude eh, zahrňať časti eh, rôzne regióny, aby sa pripravil návrh, ako odstrániť a bojovať proti nezákonnému obchodu. Táto pracovná skupina na konferenciu strán prišla s návrhom zaviesť medzivládnu pracovnú skupinu a pripraviť text protokolu. Komisia zastupovala Európsku úniu na AMB stretnutiach a DG Olaf a Sante služby komisie veľmi úzko spolupracovali počas obdobia 4 rokov počas týchto rokovaní. Finálny text bol prezentovaný na konferencie strán COP5 v apríli 2012. Tento text bol prijatý a protokol bol otvorený na podpis v januári 2014. V decembri 2013 EÚ podpísala tento protokol. Tento protokol sa stane medzinárodnou zmluvou 90 dní po tom, čo strany ratifikovali tento protokol. Samozrejme je dôležité, aby čo najviac strán ratifikovalo tento protokol, aby sa stal silným nástrojom v boji proti nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami. EÚ a členské štáty sú samozrejme veľmi dôležité v tomto procesu, pretože máme 29 strán, to znamená 28 členských štátov a Európsku úniu. O niekoľko minút vám poskytnem prehľad toho, prečo EÚ potrebuje tento protokol, ale slovo ešte by som dal kolegovi Emiliovi Hudelmajerovi, aby vám dal prehľad situácie na rade v súvislosti s ratifikáciou zo strany Európskej únie. Ďakujem, Austin. Tento protokol nazýva EÚ zmiešaná dohoda, to znamená, že musí byť ratifikovaný každým členským štátom a Európskou úniou. Proces, ktorým Európska únia rozhoduje o autorizácii interne na to, aby mohla urobiť ratifikáciu voči e, OSN, je rozhodnutie o záveroch, ktoré máte pred sebou dnes. My sme prezentovali toto rozhodnutie i na rade a pracujeme veľmi úzko s luxemburským predsedníctvom, aby to bolo prijaté čo najskôr. Zatiaľ sme mali tri zasadnutia rady a veríme, že rozhodnutie sa príjme v krátkom čase. Ďakujem, Komilio. Takže otázka je, prečo v podstate potrebujeme medzinárodnú zmluvu v boji proti nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami. V prvom rade Európska únia stráca asi 10 miliárd eur ročne na úniku daní a clách a to je samozrejme obrovská strata pre rozpočet EÚ i členských štátov. A keď si to uvedomíme, že táto situácia prebieha 7-8 rokov posledných, hovoríme o stratách vo výške 70 miliard eur. Takže nezákonný obchod s tabakovými výrobkami je samozrejme globálnym problémom, ktorý si vyžaduje globálne riešenie, odhľadúc od toho, akú legislatívu príjmete v tomto boji ste taký silný, ako je legislatíva vašho suseda. Čiže je dôležité mať pod kontrolou dodávateľskú reťaz, je to v e, časti 3 e, čl- e, tohto protokolu, je tam dôležitý článok, vysledovanie, vystopovanie, záznamy internet predaj cez internet, ako i bezcolné zóny. Pokiaľ ide o článok o tracking a tracing, o vystopovanie a vysledovaní, uvediem len príklad, prečo chceme mať tento konkrétny článok. Musíme sa vrátiť ešte do roku 1998, už je to dlhá doba, no žiaľ je to stále ešte veľmi relevantné. V roku 1998 sme mali tzv. MV Rana nástroj a prišlo e, k veľkému prípadu. Milióny cigariet sa prepašovali do Španielska a prišlo k obrovským stratám na tomto podvode a Olaf začal veľké vyšetrovanie spolu so španielskými a greckými orgánmi. Americké colné úrady nás tiež podporili pritom a identifikovali sme producenta s pôvodom z Nord, zo Severnej Karolíny. Samozrejme, to, kto to vyrobil, bolo uvedené na škatulke, ale my sme navštívili tohto výrobcu. Oni povedali, že vyrobili tieto produkty Winston-Salem v Severnej Kaloríne, v Severnej Caroline. E, prišlo k identifikácii reťaze, obchodnej reťaze a tiež obdob cesta a napokon meno manažera zodpovedného bolo tiež identifikované. Všetko to znie samozrejme veľmi dobre, až keď sme sa dozvedeli, že nedokázali identifikovať, komu to predali. Problém je, keď e, robíte medzinárodné vyšetrovanie, musíte byť schopní identifikovať, kde sa dostal produkt z tejto reťaze, v opačnom prípade to nevyriešite. A preto takéto vystopovanie a vysledovanie je zásadnou časťou tohto protokolu. Ďalej due diligence alebo hĺbkový audit poznáte svojho klienta, podobne ako pri O.J. Reynolds. Predal sa produkt konkrétnemu klientovi v Ženeve, ktorý mal malú kanceláriu, malý počítač a predali mu šest, produkty za 600 miliónov dolárov za jeden rok. Ale nevedeli, kto bol. Dokázali identifikovať, o koho išlo. Všetky tieto dni už sa zmenili. V súčasnosti máme silné ustanovenia zákona proti praniu špinavých peňazí, a preto je veľmi dôležité, aby ľudia, ktorí predávali cigarety, poznali klienta. A potom hovoríme o medzinárodnej spolupráci. Mali sme jeden veľký prípad, kde sa tabak prepašoval cez Rigu do Európskej únie a mal to byť e, tabak e, ukrajinskými, ktoré e, z Arménska ukrajinské nákladné vozidla prepravovali a zistili sme, že 74 eh, kontajnerov eh, jemného tabaku, nebol to odpadový tabak, ale jemný tabak a tento mal podliehať rovnakým colným poplatkom ako pri cigaretách a prišlo k strate na tlach v sume 77 miliónov. Zistili sme, že pôvod je z Brazílie. Keď sme požiadali brazílske orgány, aby nám pomohli, povedali nám, neformálne áno, mali bankové záznamy ľudí z Brazílie, ktoré ukázali, že všetci zákazníci, ktorí to zorganizovali do EÚ, avšak nepodarilo sa nám dostať ďalej. Dôvod bol, že nemáme žiadnu dohodu vzájomnej pomoci s Brazíliou. Potom sme išli prostredníctvom právnej pomoci a zistili sme, že len jeden členský štát má takúto dohodu s Brazíliou a to je Holandsko, ale Holandsko nebolo zapojené v tomto prípade, takže sme nemohli požiadať ich, aby nám pomohli. Takže čo je podstatné je, že v protokole medzinárodná spolupráca je veľmi významným bodom a je to niečo, čo absolútne potrebujeme. Takže po všeobecnosti som si úplne istý, že tento protokol e, bude veľkou pomocou pre Európsku úniu v boji proti organizovanému zločinu a v boji proti daňovým únikom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Raun. A teraz budú nasledovať otázky členov výboru. Chcem vás informovať, že DG Sante je tiež zastúpené v tejto sale, takže pokiaľ máte nejaké konkrétne otázky na GD Sante, pán Dominik Sinikas a Filip Borkovský sú k dispozícii a zodpovedia vaše otázky. Mám tu zatiaľ zaznamenané dva príspevky. Prvý od pána Florenca. že komisia je tu zastúpená v tomto počte, to som za 26 rokov svojej práce ešte nezažil, je to veľmi pozitívny znak. Bolo by dobre, keby sa to ďalej rozšírilo. Takže otázka eh, tohto protokolu a je veľmi dôležitá. Ja som to pochopil tak, že ratifikácia sa nedá dnes alebo zajtra očakávať. Mohli by ste k tomu možno niečo povedať? Ja by som eh, sa chcel spýtať niečo na dohodu s tabakovými koncernmi. Mali sme pomerne nezrozumiteľnú dohodu s tabakovými koncernami. Predstavme si prokurátora v mojom regióne, ktorý robí dohody s mafiou, tak potom by tento prokurátor mal byť okamžite prepustený, keby také niečo urobil. Čiže ja som to intelektuálne celkom nepochopil, mohli by ste mi vysvetliť, prečo to potrebujeme dnes. Je možné, že v, budu- v minulosti tomu tak bolo. To je možné. Ja to nechcem kritizovať, ale myslel som si, že máme smernicu o tabakových produktoch, tabakových výrobkoch. Pracovali sme všetci spoločne na nie sú tam veľmi dobré nástroje obsiahnuté a ešte je tu aj takýto medzinárodný protokol na odstránenie nezákonného obchodu. Prečo s Philip Morrisom musíme urobiť dohodu? To sa ma skutočne hlboko zasahuje, milá komisia a e, pán spravodajca komisie tu tiež je, ako nám to naložili oni, Philip Morris to, čo urobili. A my teraz s nimi uzatvárame dohodu, to skutočne e, je mimo môjho demokratického chápania, ale možno sa mýlim, možno tá situácia je iná a to, čo ja vnímam, a mo- možno by ste mi mohli v tomto pomôcť. A tiež by ma e, zaujímalo, čo robia s týmito všetkými peniazmi. Je tam obrovská e, suma. Čo robíte s týmito peniazmi? a členské štáty, čo s tým peniazmi robia, čiže rád by som vedel, kde zostávajú tie peniaze v mojej krajine a čo sa potom, ako sa používajú. Čiže možno by ste mi mohli v tomto pomôcť. Pokiaľ je to príliš komplikované, rád si prečítam i písomné vysvetlenie. Ďakujem. Ďakujem. Pán Panio. Ďakujem, pán predseda. Niekoľko konštatovaní predtým, než Európskej komisii položím tri otázky. Vieme, e, že Medzinárodná organizácia pre zdravie hovorí, že 12 všetkých cigariet ročne e, sa nachádza v nelegálnom obchode a e, kto vlastne z toho profituje je dôležité si uvedomiť túto prvú e, premisu a ďalšie veci. Bojovať proti nelegálnemu obchodu s tabakom je v prvom rade opatrením pre ochranu verejného zdravia. Vy ste spomenuli, že Európa má aj fiškálne problémy. Európska komisia a aj Európsky parlament odhaduje, že strata je ročne 12 miliard eur. E, VHO sa domnieva, že efektívne boj proti nelegálnemu obchodovaniu s um, cigaretami má byť tá vysledovateľnosť a uh, bol prijatý protokol VHO, ktorý podpísalo 54 štátov a v decembri 2014 to podpísala aj EÚ, ale doteraz iba tri členské štáty ratifikovali tento protokol k dohode VHO. Je dôležité teda, aby Európska únia toto uh, sledovala, aby to ratifikovala, aby tá oficiálna ratifikácia prebehla čo najrychlejšie, aby sme eliminovali nelegálny obchod a aby sme vytvorili skutočný systém, nezávislý systém vysledovateľnosti. A teraz otázky, ako E, bude súvisieť tá smernica z roku 2014, najmä článok 15 o výsledovanosti, s protokolom VHO, ak bude ratifikovaný v celej EÚ. Druhá otázka, nelegálny obchod v rámci EÚ sa zvýšil za 6 posledných rokov o 30 Ako vysvetľujete tento jav? pretože boli predsa podpísané dohody medzi Európskou úniou a výrobcami tabaku, ktorými sa má bojovať proti nelegálnemu obchodu. A tretia otázka, ako to je teraz s rokovaniami o e, prípadnom predlžení, e, pán Florenz o tom hovoril, o predlžení dohody o spolupráci, e, o boji proti falšovaným cigaretám, najmä s Philip Morris International, International. V júli 2014 Európska únia sa vzdala boja výmenou za 1,25 miliardy eur na dva roky. Táto dohoda ale e, onedlho e, vyprší a teraz sa vlastne má urobiť jej vyhodnotenie. Ja som aj vo výbore pre kontrolu rozpočtu. My sme urobili audit eh, za zatvorenými dverami. Um, bolo vypočutie komisára a povedali sme, že v maji príde hodnotiaca správa, teraz je ale september a ja som ešte nevidel tú hodnotiacu správu, e, ktorú sme naplánovali, takže teraz naozaj musíme vniesť viac transparentnosti aj do tej práce Európskej komisie, aby konečne začala efektívne bojovať proti nelegálnemu obchodu a pripomínam, že tu v Európskom parlamente sme vytvorili neformálnu pracovnú skupinu pre boj proti e, tomu, čo robí vlastne tabakový priemysel, že nerieši e, tú, tú situáciu s nelegálnym tabakom. Ďakujem, pani Rivasi. Merci, e, merci, monsieur président. Alors... Ďakujem, pán predseda. Vy ste vysvetlili, v čom spočíva záujem toho protokolu a my sme za to, aby e, členské štáty aj EÚ ratifikovali ten protokol, aby sa zvýšila transparentnosť. A vy ste povedali, že chcete takisto zvýšiť medzinárodnú spoluprácu, aby sa bojovalo proti kriminalite, ale zároveň e, si kladieme tú otázku. Existujú tie dohody, ako povedal pán Parňo. Sú to dohody s e, firmou Philip Morris. Počas viacerých rokov už dochádza k nárastu nelegálneho obchodu a vy vidíte, že keď žiadame od priemyslu e, systém vysledovateľnosti, čím viac cigariet je falšovaných, tým menej daní platia tak, členským štátom. Takže ako to bude fungovať? Vy e, v tomto systéme dáte právomoci firme Philip Morris, ale oni povedia, nie, ale tieto cigarety, ktoré sú na trhu, nepochádzajú od nás, čiže nemusíme za ne platiť daň. No a keď sa odhlasovala smernica o tabaku, e, kto na ňu útočil, keď o tom e, poslanci hlasovali? No predsa Philip Morris. my nemáme ten nezávislý systém transparentnosti a vysvetovateľnosti a oni zároveň na nás útočia. Takže prosím, vysvetlite nám to konečne. A ja mám ešte ďalšiu požiadavku, akú úlohu v tomto zohráva OLAF, pretože medzi nami inštitúcia OLAF by mala overovať, či dohoda medzi Philip Morris a štátmi sa uplatňuje. A ja si kladiem otázku, čo urobili oni, E, preto, aby sa zabránilo e, zvýšeniu nelegálneho obchodovania. Takže áno, ja chcem, aby sa ratifikoval protokol, ale kde sú tie dohody? Čo s nimi robíme? Možno by sme mali vy, vypracovať nejaké iné riešenie, nejaký fond napríklad, ale niečo potrebujeme. Tieto dohody sme nikdy nevyužívali. Podľa dohôd mal byť zriadený nezávislý inštitút pre kontrolu cigariet. A tá kontrola nie je zrealizovaná, ten inštitút nevznikol. Takže ja sa pýtam, e, čo robí OLAF. Ďakujem pani Zofoli. Grazie, presidente. Il contra... Ďakujem pekne, pán predseda. Už sa hovorilo o pašovaní a pašovanie a falšovanie e, stojí daňových poplatníkov viac ako 10 miliárd eh, eur ročne. Jedna z desiatich eh, spotrebovaných eh, cigariet minulý rok hm, pochádzala z čierneho trhu. Takže treba to, s tým súhlasím, čo najskôr na európskej úrovni vyriešiť. A vyriešia medzinárodne tak e, aby sa to riešilo no a medzinárodne, a e, dokonca medzikontinentálne. A predložený protokol je iste krok správnym smerom. Predovšetkým treba zagarantovať bezpečnosť občanov, pretože fajčenie spôsobuje smrteľné choroby. No a produkty, ktoré nie sú kontrolované, sú ešte nebezpečnejšie právne nástroje, ktoré teraz sa používame, sa nepreukázali ako účinné na boj proti nelegálnemu obchodu. Kampanie a opatrenia sa musia opierať o nové technológie, s ktorými môžeme dnes sa zaistiť aj spätnú vysledovateľnosť, tak ako už sa hovorilo. Táto je veľmi dôležitá pre potraviny. Existuje už na zaistenie bezpečnosti potravín a potrebujeme ju aj na produkty, ktoré nemajú potravinový charakter, hlavne pre tabakové produkty, aby sme vedeli dokázať a doložiť jeho kvalitu a pôvod. Taliansko v Európe je na prvom mieste čo sa týka výroby tabakových výrobkov, no a preto je to pre nás osobitne dôležité. Spôsobuje veľké škody zamestnanosti. U nás eh, v tabakovom priemysle zamestnaných viac ako 55 tisíc ľudí. Ide o lehoty, či v Európe bude existovať systém spätnej vystupovateľnosti, alebo sa budeme musieť vysporiadať s 28 národnými systémami s príslušnými obmedzeniami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalšia rečnička. Pani Dornáno, ďakujem pán predseda. Posilňovanie boja proti obchodovaniu e, s tabakom zo zdravotných dôvodov samozrejme e, je chválihodné a dúfam, že aj prítomnosť komisie nám pomôže osvetliť určité body. Tretia časť e, zmluvy o fungovaní EÚ hovorí, že alebo podľa toho návrh e, rady je nekompletný. Justičná policajná spolupráca a takisto bezpečnosť v Únii si vyžadujú, aby sme išli ďalej než to, čo navrhuje protokol odsek 2 článku 67 je ten článok, o ktorý sa opieram. Neexistujú vnútorné hranice v EÚ a preto si kladiem otázku, ako posilniť tento boj proti nelegálnemu tabaku, ak kontroly na vnútornom trhu nie sú posilňované prostriedkami členských štátov, štátov na ich území. Mám tu rôzne údaje nemeckých aj francúzskych e, colníkov, ich e, právomoci a takisto počet ich personálu sa vždy e, v minulosti znižoval. A takisto v obchodnej oblasti máme dohodu o uľahčení obchodu, ktorý bol odhlasovaný na poslednej plenárke v Štrásburgu, kde sa vlastne znižuje e, prí, prísnosť kontroly um, pohybu tovarov. Protokol hovorí takisto o kontrolách v tranzitných štátoch a dohoda o uľahčení obchodu hovorí o tom, že v tranzitných štátoch by sa mali rušiť alebo redukovať colné kontroly. Takisto predaj na internete je veľmi dôležitý a e, podporuje nelegálny obchod. Takisto si myslím, že na internetový obchod by sme mali uplatňovať rovnaký režim, ako navrhuje protokol a fyzickejšie kontroly. No a komisia by mala takisto upresniť, ako sa bude implementovať ten protokol. Napríklad tie podmienky, na ktoré sa môže um, rozšíriť e, tá definícia uh, logistického reťazca, keď ju vlastne uh, prenesieme na e, maloobchod. Ja chápem, že tento protokol je dôležitý e, pri boji proti nelegálnemu tabaku, ale ja si myslím, že naša práca sa nekončí iba týmto protokolom. Ďakujem pekne. Chcel by ešte niekto ďalší prispieť alebo položiť otázku. Ak nie, tak dám slovo opätovne komisii a môžu zareagovať na pripomienky a vyjadrenia členov výboru. Ďakujem veľmi pekne. Ja dúfam, že som si zapamätal všetky otázky a zaznamenal. Prvá otázka sa týkala postupu ratifikácie a skutočne protokol bol dohodnutý v Soule v Kórei v roku 2012 v novembri a protokol mohol byť podpísaný až do januára 2014. Európska únia to podpísala v decembri 2013 a dnes 54 strán ho podpísalo. Dnes 9 strán ratifikovalo protokol. Protokol bude medzinárodné právo, alebo sa stane medzinárodným právom 90 dní po tom, čo podpíše a ratifikuje 40. strana. A preto musíme presadzovať a aj preto je to dôležité pre členské štáty a Európsku úniu, aby podstatná časť strán podpísala jedna z vecí v protokole, čo je veľmi dôležité. Počul som o dohodách s Filipom Morrisom, počul som o systéme hm, stopovania a problém je, že momentálne to je jediný systém, ktorý existuje. Protokol predpokladá, že vystupovateľnosť bude zavedená 5 rokov po prijatí zmluvy, takže aj keď bude do konca budúceho roka, tak eh, bude trvať ešte ďalších 5 rokov, kým budeme mať systém stopovateľnosti. No problém je, čo budeme robiť dovtedy hlavná podstata systému mala byť, mala byť identifikácia páchateľov. Dohoda s Filipom Morrisom a ostatnými výrobcami. To nie sú memoranda a porozumení, to sú právne záväzné a platné dohody. A rozhoduje o nich, budú o nich rozhodovať súdy. A takže oni sú povinní sledovať pôvod produktov. No a vidíme pokles legálnych produktov. Nemôže bojovať proti sfalšovanými, ale videli sme ten pokles, kedy to začalo. No a niektoré otázky mm, poukazovali na to, že ten problém sa prehlbuje. A prečo to tak je? Odpoveď je jednoduchá. Existujú tie cigarety, neznačkové, ktoré sú ktoré sa produkujú všade na svete, a to nehovorím o falšovaných, veľa falšovaných výrobkov je z Číny a tak ďalej, ale máme veľa zón voľného obchodu. Vieme o jednej zóne, kde majú 17 tovární bez akýchkoľvek kontrol, pokiaľ sa produkty vyvážajú, tak vláda je veľmi spokojná. Oni exportujú obrovské, eh, obrovské množstva produktov do Európskej únie. A sportujú to ako rôzne výrobky, ale v konečnom dôsledku sú to e, cigarety. Takže teraz sa dá povedať, že systém stopovateľnosti funguje. No a otázky, ktoré sa ho týkajú, a e, o tom, že keď že bude nezávislý, tak samozrejme, keď Európska únia ratifikuje protokol, tak sa budeme musieť dohodnúť na všetkých podmienkách, ktoré sa týkajú aj hlavok na nezávislosť. Veľmi dobre si to uvedomujeme a zohľadňujeme to. Čo týka TPD, to je možno kolegovia zo Sante, DG Sante by mi mohli pomôcť, nech sa páči. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Austin. No, som rád, že sme opäť v Európskom parlamente vo výbore Envy, eh, kde sa hovorilo pomerne rokovalo o smernici o tabakových výrobkoch. A myslím, že dve otázky boli namierené na DG Sante. Na sa týkala vzťahu medzi článkom 15 a protokolom nelegálnom obchode, aby som rád uviedol alebo povedal dve veci k tomu. Poprvé, podľa nášho názoru, článok 15 a protokol e, sú kompatibilné. Článok 15 zavádza systém track and trace vystupovateľnosti e, pre výrobciu, výro, výrobu v Európskej únii a európsky trh. No a rovnaká vec plánuje v protokole o nelegálnom obchode. Protokol zachádza trochu ďalej v niektorých aspektoch ale to je ako medzinárodná spolupráca, čo sa nepredpokladá v článku 15, ale podľa nášho názoru to je samozrejme. Takže podľa nášho názoru, keď raz bude článok 15 transponovaný a implementovaný v členských štátoch, tak splníme našu povinnosť implementovať článok 8 protokolu o nelegálnom obchode. Takže to je podľa nášho názoru e, dobrý a pozitívny krok či medzinárodnému spoločenstvu. Druhá pripomienka sa týka vzťahu článku 15 a protokolu o nelegálnom obchode, kde sa nachádzame momentálne v implementácii článku 15, ako viete, Európsky parlament rada rozhodli, že systém bude bude do roku 2019 mája, takže už teraz sa a sme vykonali štúdiu realizovateľnosti. A dokazuje, že track and trace je v Európskej únii možný. Je to akože to urobia strany protokolu máme v Európskej únii. V Európskej únii existuje cezhraničný obchod, takže musíme vyriešiť tento problém. A rovnako sme sa vykonali prvé konzultácie o štúdii o realizovateľnosti. Momentálne sa spúšťa druhá štúdia a čakáme prijatie implementačnej legislatívy z článku 15 do leta 2017 a to by dalo členským štátom a priemyslu e, čas 2 e, roky na implementáciu systému track and trace, ktorý musí byť implementovaný do maja 2019 e, pre cigarety a 5 rokov neskôr pre ďalšie tabakové výrobky. Takže to je všetko, čo môžem teraz povedať. Rád by som ešte dodal, keď už mám slovo, zaznela otázka o tom, internetovom obchode, internetovom predaji, či to nie je významný zdroj nelegálneho predaja a obchodu. Mm, je to tak. Obchod na internete je len malý e, zlomok celkových predajov v EÚ a to preto, že mnohé, už, mnohé štáty už prijali opatrenia proti internetovému predaju. Dve pripomienky ešte k tomuto. Poprvé, aj internetový predaj bude v tomto riešený o, o opatreniach track and trace, takže žiadne produkty v Európskej únii nebudú môcť byť predávané bez týchto opatrení a to sa týka aj internetu. A druhá vec je smernica, predpokladá možnosť pre členské štáty, bude zakázať internetový predaj cezhraničný úplne, alebo e, predpokladá možnosť zaviesť prísny režim kontrol, kde dodávateľ musí mať e, nejaký registračný úrad, tak aby sa dala overiť e, krajina pôvodu. V súlade s ustanoveniami smernice. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Grote sa ešte prihlásil o slovo. Áno, ja myslím, že to je dobré, že máme to rokovanie o implementácii a že máme čas v našom výbore tom diskutovať, pretože aj v prípade rámcovej smernice o vode je dôležité, aby sa parlament sústredil oveľa viac na to, ako sa legislatíva aplikuje. Kolega Florence o tom práve hovoril. Smernica o tabakových výrobkoch, ja som bol vtedy predseda a tiež som si niečo užil, aj legislatíva o CO2, vrátanie testovacích cyklov, aj o tom sme hovorili, ale nikdy to nebolo také teda ako v prípade smernice o tabakových výrobkov, výrobkoch, aj čo sa týka eh, činnosti lobbystov, podnikov, o ktorých sa tiež dnes hovorí, ktoré implementovali tiež veľmi netransparentným spôsobom. A rád by som sa vyjadril ešte k predaju na internete a k ďalšej forme, totiž náplni do elektronických cigariet. Ako to vyzerá, zaznamenali sme nejaký pokrok je stále taká hm, voľnejšia, alebo implementujú členské štáty legislatívu tak, aby sme boli vyzbrojení, pretože vtedy, si pamätám, to bol veľmi sporný bod v parlamente, ako sa bude v budúcnosti riešiť problematika elektronických cigariet a ako by sme mohli aj regulovať spustiť eh, kontrolu náplň do elektronických cigariet. Vieme, že mnohé z nich sú z Číny. Ja neviem, či v Číne platia rovnaké štandardy, čo sa týka kvality ich náplní. A či sú to štandardy porovnateľné s Európou. Hmm. Veľmi ma zaujíma vaša odpoveď a v budúcnosti by sme si mali dať na to vyhradiť viacej času a kolegom, kolegov upozorniť na to, že to nie je len nejaké eh, nepodstatné podujatie, ale že eh, to patrí k práci poslancov, ako sa implementuje a aplikuje legislatíva, pretože môžeme príjmať krásne zákony, ale keď to škrípe v legislatíve, tak je to problém. Ďakujem pekne. Pani Rivazi ešte naznačila, že by sa chcela vyjadriť, ale rád by som poukázal na to, že príspevky poslancov v podstate skončili a slovo má komisia. Dávam slovo pani Rivazi na veľmi krátku pripomienku a potom e, dáme slovo ešte raz komisii, aby mohli zareagovať na tieto otázky, ktoré sme si práve vypočuli. Takže pani Rivazi, nech sa páči. Ďakujem. Ja som položila otázku, akú úlohu zohráva OLAF. Nepočula som odpoveď. A druhá vec, tie dohody medzi komisiou a firmou Philip Morris, tam je 90%, ktoré patria členským štátom a 9,7% rozpočtu je z EÚ. Ako sa využívajú tieto peniaze na boj proti nelegálnemu obchodu? Pretože vidíme, že objem toho obchodu narastá a Pritom sú tu peniaze, ktoré e, sú vlastne prerozdeľované medzi členskými štátmi a komisiou, takže ako to funguje? Ďakujem a teraz dávam opäť slovo komisii. Oh, no, no, no, um, okay, the... Dobre, takže predtým, než ja zodpoviem na otázku, čo sa týka internetového predaja, rád by som len doplnil niečo, e, čo povedal kolega Dominika. Samozrejme, internetový predaj bude podliehať všetkým ustanoveniam protokolu, takže to veľmi skomplikuje predaj, pretože budete musieť poznať eh, klientov a vystupovať produkty. Takže to sú skutočne veľmi silné implementačné opatrenia. A čo sa týka úlohy OLAFu, slovo dám kolegovi Jorgovi Roblingovi a čo sa týka otázky o tom, že sa ide členským štátom a 9% Európskej únii. No, poprvé, vzťahu k Európskej únii, peniaze, ktoré idú do Európskej únie a rozpočtu Európskej únie, idú priamo do rozpočtu. Nie je možné účelové viazanie. Som odpor, eh, odborník na rozpočet, ale pri viacerých príležitostiach sme boli na túto skutočnosť upozornení. My sme žiadali viackrát, aby členské štáty využili tieto prostriedky na boj proti nelegálnemu obchodu. A samozrejme, v konečnom dôsledku je to na ministroch eh, financií, ktorí rozhodnú o tom, čo sa s tými peniazmi urobí. Nezakončia v rozpočte. Viem, že Rakúsko eh, použilo isté, isté prostriedky eh, na tieto účely, ale v konečnom dôsledku komisia nemôže nútiť členské štáty, aby peniaze používali nejakým špecifickým spôsobom. Ďakujem pekne, predseda. Ja doplním to, čo povedal Austin a reagujem na viaceré otázky, ktoré pozazneli. Ja som Georg Röbling a som vedúcim oddelenia na Olafe, ako mnohí z vás povedali, nelegálny obchod s tabakovými výrobkami si vyžaduje viacero opatrení. V júni 2013 komisia prijala oznámenie, kde si stanovila komplexnú stratégiu mnohých opatrení, ktoré chce zaviesť, aby bojovala proti tomuto javu. Momentálne túto stratégiu implementujeme vo veľmi úzkej spolupráci s členskými štátmi, a, ktoré z kľúčových elementov eh, zúrazníme v tomto oznámení samozrejme veľmi dôležité. Je dôležitá aj ratifikácia protokolu a to je našou hlavnou prioritou boj proti nelegálnemu obchodu. Samozrejme spolupracujeme e, úzko s kolegami z DG Santé. Systém vystupovateľnosti je aj v smernici o tabakových výrobkoch. No a okrem toho si veľmi dobre uvedomujeme, že musíme prísne dohliadať na dodržiavanie, počet zhábaní členských štátoch klesol. Bolo to, bol to počet uh, zákrokov, uh, ktorých informovali spoločnosti. Členské štáty a príslušné orgány musia notifikovať eh, komisiu. V roku 2006 z Filip Morris bolo zabených 116 miliónov cigariet a to číslo kleslo na 13 miliónov, čiže uh, kleslo to zhruba o 85 Rovnako spúšťame nové laboratórium na nezávislé pestovanie cigariet, zlepšujeme naše štatistiky, štatistické údaje, organizujeme množstvo spoločných colných opatrení v spolupráci s členskými štátmi. Minulý týždeň sme informovali členské štáty o úspešnej operácii v Pobalských štátoch, kde sme zabali 13 miliónov cigariet. A samozrejme sme veľmi radi a vďační parlamentu, že tento mesiac podporil iniciatívu ktorú spustil pred pár rokmi OLAF a sme veľmi radi, že plenárne zasadnutie podporilo nový legislatívny návrh na reformu príslušného nariadenia, ktoré je kľúčovým nástrojom, ktorý umožňuje celým orgánom komunikovať oboj proti podvodom a falšovaniu. Som radi, že to bolo prijaté členských štátov a parlamentu a som rád, že to posilnilo aj nás a dáva nám to nové nástroje, na boj proti nelegálnemu obchodu. A s tým sme veľmi spokojní. Čo sa týka Filip Morisa, zaznel veľa otázok. A ako ste povedali správne, súčasná dohoda v júli budúceho roka vyprší a preto budeme musieť sa zamyslieť nad tým, čo chceme urobiť. Teraz sa rozprávame s členskými štátmi o ich skúsenostiach, pretože oni sú na tej frontovej línii boja, takže hovoríme s nimi o ich skúsenostiach a to, čo nám hovoria, to e, zapracovávame do toho hodnotenia, na ktorom teraz pracujeme a to bude onedlho zverejnené. No a komisia sa ešte e, nerozhodla, či chce predložiť túto dohodu alebo nie. Tieto možnosti ešte študujeme, zatiaľ nerokujeme a Eh, jedna z najdôležitejších vecí, ktorú musíme vyhodnotiť je, ako ste správne povedali na začiatku, eh, Dnešná situácia je odlišná od situácie medzi 12 eh, rokmi. V Európe máme smernicu, takisto sa blíži platnosť protokolu. Toto všetko musíme zohľadniť v hodnotení. No a na základe toho komisia samozrejme onedlho poinformuje parlament hneď, ako budú prvé výsledky. Ďakujem. Ďakujem. A teraz zástupca generálneho riaditeľstva pre zdravie. Ďakujem. Pán Grote sa pýtal na článok 20 elektronické cigarety a ja chcem odpovedať na túto otázku. Ako viete, článok 20 nesie rukopis parlamentu. Bola to myšlienka parlamentu, aby tieto produkty sa regulovali ako spotrebný tovar. Myslím, že vy ste nás e, vtedy presvedčili, že by sme sa mali nechať viesť tromi princípmi. Poprvé, produkty, ktoré sa dostávajú na trh, musia byť dobrej kvality a musia dodržiavať bezpečnostné normy. Druhý princíp, nemalo by tieto produkty byť atraktívne pre mladých ľudí. Sú to produkty pre tých, ktorí chcú prestať fajčiť. Nemá to byť produkt pre mladých ľudí, ktorí začínajú fajčiť, aby sa nestali závislými neskôr od nikotínu. No a po tretie, musíme zhromaždiť o týchto nových produktoch viac informácií, pretože pravidelne sa objavujú nové vedecké štúdie, takisto pravidelne sa objavujú nové produkty, takže musíme pokračovať v monitorovaní tohto trhu. Som veľmi rád, že všetky členské štáty aktívne pracujú na transpozícii smernice a taktiež sa snažia dobre implementovať článok 20. Sú tam napríklad e, pravidlá pre cezhraničný predaj tabakových produktov a rozmýšľa sa nad tým, či sa to má zakázať alebo regulovať. V niektorých členských štátoch sa ide ďalej Viete, že sú určité obmedzenia toho, čo môže zákonodarca EÚ urobiť, napríklad predaj pre maloletých. To je vnútroštátna kompetencia a mnohé členské štáty teraz regulujú predaj maloletým, regulujú takisto um, prostredia bez nikotínu, uh, bez uh, uh, dymu. A komisia takisto pracuje na téme elektronické cigarety. A teraz pracujeme aj na správe o náplniach e, do elektronických cigariet, ich e, výhody a rizika. A e, pracujeme na mechanizme, na, na vyhodnotenie toho doplňacieho procesu a pripravujeme aj notifikačné formáty, v ktorých vlastne výrobcovia cigariet a e, dovozcovia budú odovzdávať detailné informácie. Vo všeobecnosti sme na dobrej ceste, podľa mňa, e, tak ako e, aj s implementáciou. Ak máte ďalšie otázky o implementácii, tak sa k tomu môžeme vrátiť ešte neskôr. A už teraz sa môžete pozrieť na našu webovú stránku. Máme implementačný plán, do mája roka 2016 a ten časový plán, ktorý sme si načrtli, zatiaľ dobre dodržiavame. Napríklad vykonávacie akty o označovaní budú schválené ešte pred našou časovou lehotou a priemysel bude mať dosť času do maja 2016, aby si adaptoval výrobné procesy, aby zodpovedali novým pravidlám o baleniach tieto pravidla prídu v najbližších dvoch týždňoch, čiže e, sektor bude mať 7 až 8 mesiacov do mm, lehoty na transpozíciu v máji 2016. Pán Rowan, chcete niečo dodať? Nie, už nie, ďakujem. Ďakujem všetkým zástupcom OLAFu aj DG Sante. Ďakujeme za to, že ste sa s nami podelili o tieto fakty. Je to samozrejme živá a ešte neukončená diskusia. Som si, istá, že, som si istý, že sa nevidíme posledný krát. Stretneme sa ešte v tomto výbore, ale aj v iných výboroch, pretože táto práca bude pokračovať. Ďakujem za účasť a teraz prejdeme na ďalší bod na programe a opäť dostane slovo náš riadny predseda pán Lavia, odovzdáva mu predsedanie. Okay, we can uh, continue. The next item is uh, the presentation. Ďalší bod, prezentácia správy EPRS o tom, um, aké náklady bude mať, ak Európska únia neschválí legislatívu v oblasti vody. Mám tu zástupcu EPRS a slovo dostane e, pán Joe Dunn. E, nech sa páči, e, ja som povereným riaditeľom v DG EPRS v súčasnosti pre túto oblasť. Teraz prezentujem túto prácu v mnohých výboroch a poprvýkrát som vo výbore Envy. Našou hlavnou úlohou je poskytnúť nástroje dohľadu výborom a poskytovať podklady a dôkazy v rámci hodnotení vplyvov ex ante aj ex post. Náš hlavný nástroj, ktorý používame, je kvantifikácia. Prebiehajú viaceré výskumné projekty o tom, aké náklady e, bude mať nečinnosť Európskej únie v rôznych oblastiach. A tu vlastne zistujeme, aké pridané hodnoty má európska legislatíva a konanie na úrovni EÚ a to sa vlastne používa potom na odôvodnenie pozícií EÚ. V súčasnosti sa domnievame, že 1,6 bilióna eur by sa e, mohlo vyprodukovať tým, keby Európska únia konala viac na európskej úrovni. Zaujímavé je, že čím viac výskumu sa realizuje v tejto oblasti, tým zistujeme väčšie možnosti ziskov pre hospodárstvo. To, čo sme robili pre e, výbor Envy, to ste e, vyžiadali vlastne ešte v predchádzajúcom volobno, volebnom období. Je to kombinácia analýzy ex post a takisto um, <clears throat> e, takých uh, prieskumov do budúcnosti. Richard Zeber bol spravodajca k tejto téme a stretli sme sa aj s koordinátormi za predchádzajúceho volebného obdobia a pán Zeber nás požiadal, aby sme sa pozreli osobitne na implementačné otázky. Naša správa teda sa zameriava na náklady a výnosy a výhody my sme teda zohľadnili náklady implementácie, administratívne náklady a tak ďalej a vypočítali sme, že ročná, ročný zisk zo činnosti, ktoré odporúčame, by bolo 2,8 miliardy eur. E, pred letom sme vypracovali aj grafy pre výbor, tie ste si mohli pozrieť a experti, ktorí napísali hlavnú časť štúdie, by teraz mohli odprezentovať eh, hlavné časti štúdie a máme takisto aj krátku videoprezentáciu, ktorá je zhrnutím našej správy. Mali sme technické problémy, chceli sme anglické titulky, môžeme tam samozrejme pridať neskôr aj francúzštinu a nemčinu, ale dúfame, že už teraz je to pochopiteľné. Má to iba 4 minúty toto video a potom dostanú slovo experti Rob a Stefan. A samozrejme môžete mi klásť otázky. Ďakujem, hovorí predseda, takže začneme tým videom a proto, potom dostanú slovo autory štúdia. Not only for drinking, but also for agriculture, commercial fishing, energy production, manufacturing, transport and tourism. This intense usage, combined with population growth and greater urbanization in the EU, is putting Europe's freshwater resources under pressure.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 Ďakujem pekne za slovo, volám sa Rob Williams. Urobili sme stručnú prezentáciu, kde sme sa venovali témam, o ktorý, ktoré sme dostali za úlohu preskúmať. Obsahujú zhrnutie viacerých otázok. Ďalej no, hĺbšie rozvedieme pár vecí, ktoré ste videli na videu a Štefan potom bude popisovať najzaujímavejšie zistenia, ku ktorým sme dospeli. Takže keď sa pozrieme na naše zadanie, ako povedal Joe, je to kombinácia e, po štúdie, ktorá sa pozerá vpred ako i späť. Tá spätná časť, tá minulá časť, pozrieme sa na to, ako existujúca legislatíva v oblasti vody sa, im, ako dobre sa implementovala. A keď sa pozrieme vpred, tam zvažujeme náklady a výhody riešenia e, medzier, ktoré existujú a implementáciu. Väčšiu časť e, sme strávili e, tým, čo sa udialo v minulosti, keďže viac údajov máme k dispozícii na túto časť. Takže v stručnosti vysvetlíme náš prístup. Bolo to najmä prehľad literatúry, množstvo dokumentov Európskej komisie, hodnotenie dopadov, štúdia politík, e, legislatíva, ktorá je v dispozícii, ako aj štúdie členských štátov, kde sme skúmali, ako implementovali jednotlivé kroky, to, čo urobili. Pozreli sme sa i na literatúru od mimovládnych organizácií a z akademických inštitúcií, čiže naštudovali sme si veľké množstvo literatúry keď sa pozrieme na implementáciu doposiaľ, e, začali sme s konceptualizáciou prostredia v oblasti vody, čiže rôzne časti vodného cyklu a dôvodom bolo preto, aby sme sa pozreli na pokrytie. Čiže pozrieť sa na to, či legislatíva o vode pokrýva všetky časti tohto cyklu a všetky dôležité otázky, ktoré si zaslúžia pozornosť. Tiež sme si prešli jednotlivé smernice a pozreli sa na to, čo majú dosiahnuť a čo urobili. Ako i e, zhodnotili e, hodnotenia komisie a ďalších. E, dôležitá časť nášho prístupu zahrňala porovnanie našich zistení z implementácie s dokumentom komisie 2020 koncepčný plán a to koncepčný návrh a z rámcovej smernice z 2020. komisia považovala za rozumné preveriť implementáciu a pozrieť sa na spôsoby, akými je možné e, úsilie vynaložiť na to, aby sme ciele dosiahli. Ako bolo uvedené vo videu, je viac oblastí, kde ten pokrok nebol dosiahnutý taký, v takej miere, ako e, sa dúfalo. Pozreli sme sa na 5 predefinovaných oblastí, čiže 5 prípadových štúdií, ktoré by mali súvisieť s oblastiami, ktoré, ktoré predstavovali medzery v implementácii a možné problémy. Takže len aby ste mali e, jednoduché zhrnutie niektorých kľúčových tém, ktoré boli zahrnuté. Smer, rámcová smernica o vode bola implementovaná v roku 2000 a tá zmenila charakter legislatíve o vode, rozšírila a aktualizovala toto pokrytie, aby išlo nad rámec len ľudskej interakcie s vodným cyklom a zahrnula celý vodný cyklus a to e, sa týkalo prístup e, povodí riek, keďže rieky častokrát prechádzajú hranicami a je dôležité vnímať povodie rieky ako celok a nie len to, čo sa nachádza v rámci jedného členského štátu. Ďalšia dôležitá vec je prístup k štatútu vody, ako bolo uvedené vo, v ide, vo videu. E, snaha zjednotiť to do roku 2015. Aby sme to jednoducho vysvetlili, ako to funguje, sú tu tri e, kľúčové časti. Časť kvalita, ktorá sa týka najmä prítomnosti znečistujúcich látok, e, chemických priemyselných látok, ako aj e, teplota, e, znečistenie teplotou, ktoré spôsobujú elektrárne, ďalej je tu kvantita, to je množstvo prietoku vody, minimálny, tlak, minimálny prietok, prietok v špičke, disponibilita vody, na čo môže byť používaná a tretia časť tohto statusu vody je, nazývame ju priestor alebo morfológia, a to sa týka e, vývoja, pokiaľ ide o tok, prepojenie riek, ktoré môže byť ovplyvnené e, hrádzami a nádržami. Takže tretí diagram vám ukáže pokrytie rôznych smerníc, na ktoré sme sa pozreli keď sa pozriete na vroch vpravo, e, sú tam tie tri e, priestor, kvantita a kvalita, e, status vody a vidíte, že kvalita má, obsahuje najviac smerníc z hľadiska relevantnosti, ale rámcová smernica o vode zahrňa v podstate všetky tri aspekty Takže dúfam, že e, v stručnosti ste si urobili predstavu o tom, e, čomu sme sa venovali a Stefan vám e, uvedie zaujímavé závery, ku ktorým sme dospeli. Ďakujem pekne, Rob, za to, že si uviedol scénu. No, a teraz ja by som sa rád dostal k záverom. Takže v prvom rade legislatíva v Európe má dlhú históriu a počas posledných 40 rokov sa toho udialo veľa. E, prijalo, prijalo sa veľké množstvo legislatívy s pokrokom v istých oblastiach. Myslím si, že rozsiahla legislatíva, ktorú tu vidíme, v, ktorá je kumulovaná v smernice o vody, vedie k veľkému pokroku v ochrane ekosystémov a, zneči- a boj proti znečistenia, to je dôležité z hľadiska požiadaviek, reportingu a e, splnenia všetkých požiadaviek na národnej i EU úrovni. Pokrok, ktorý je viditeľný a bol rýchly na začiatku, pokiaľ ide o zníženie miery znečistenia v 80. a najmä 90. rokoch, tento bol dosiahnutý, ale ten ďalší pokrok následne už bol pomerne obmedzený. A to je zistenie na základe eh, hodnotenia implementácie smernice, eh, rámcovej smernice o vody. To sa týka skutočnosti, že táto rámcov, cieľ tento rámcovej smernice zmenil naše chápanie akvatického ekosystému, priniesol novú komplexnosť a to znamená, že keď sme v minulosti rozmýšľali nad tým, že sa situácia zlepšila. Dnes si uvedomujeme, že to treba urobiť ešte viac. Len 50 vôd EÚ sú na alebo nad cieľom dobrého stavu, ktorý zahrňa dobre chemické zloženie, ekologické i kvantitatívne prvky. Najmä znečistenie stále zostáva vysoké e, z hľadiska akvati- zachovania akvatickej flóry a fauny ktor, a o čo viac monitorujeme, zistujeme, že výskyt chemikálií sa nachádza vo vodnom prostredí chemický koktail, ktorý je ťažké zhodnotiť z hľadiska jeho rizika a interakcie s ekosystémom. Častokrát je, je tu e, vysoké e, znečistenie, ako aj e, nestabilné toky ďalej veľké množstvo vodných nádrží a opatrení uh, dáva málo možností na udržanie akvatického ekosystému naprieč členskými štátmi EÚ. Isté opatrenia boli prijaté na riešenie týchto problémov, ale zdá sa, že nie sú dostatočné zatiaľ a neboli vždy efektívne z hľadiska nákladov a je pochopiteľné, že sa dostávame do situácií, že pohár je či už poloplný alebo poloprázdny, v závislosti od toho, ako jednotliví aktéry ho vnímajú. Takže môžeme zatiaľ potvrdiť, že hodnotenie komisie prezentované v koncepčnom návrhu predstavuje veľmi robustné a komplexné hodnotenie týchto víziev a tu sme neidentifikovali žiadne závažné medzery v tomto hodnotení. Teraz sa pozrime na prvky, ktoré Rob popísal, čiže kvalita vody, kvantita a priestorový aspekt, aké výsledky dosahujeme z hľadiska dizajnov, návrhov, politík a implementácie. Takže začneme s e, kvalitou vody. E, teoreticky existuje úspešný dizajn politík, čiže E, ustanovení environmentálnych štandardov kvality, ako aj kontrola nad emisiami, či už na úrovni EÚ alebo národnej úrovni, ale zaznamenali sme veľkú nerovnováhu, pokiaľ ide o využívanie týchto, tohto nástroja. Asi 50 e, environmentálnych štandardov kvality bolo k, dis- k dispozícii, keď vstúpila táto smernica do platnosti a neprišli žiadne ďalšie, čiže zostali e, také, ktoré sú v tých pôvodných smerniciach, ktoré boli napríklad o priemyselných emisiách, o znečistení vody. A to bolo nedostatočné na to, aby sa znížila miera znečistenia, tak aby sa splnili požiadavky na ekosystémy. A čo nám chýba, je riešenie veľkých znečisťovateľov, ako sú farmaceutické rezidua, ako aj ďalšie, ako mikroplasty alebo endokrinné disruptory a podobné látky. Koncepčný návrh komisie sa zavrha, zameral na nedostatok informácií a podľa nás to bolo pomerne e, slabé z hľadiska riešenia medzier pri implementácii na to, aby sa vyvážil tento prístup spolu s kvalitou vody. Pokiaľ ide o kvantitu vody, je to výzva pre všetky koritáriek, Eh, rámcová smernica o vody stanovuje minimálne požiadavky, vrátanie postupov pre ocenenie, ale nie všetko zatiaľ sa podarilo implementovať, alebo eh, nevyužíva sa všetko, takže stále ešte je pred nami dlhá cesta implementácie, existuje to množstvo medzier v jednotlivých častiach Európy a zrejme príliš málo stimulov na to, aby sa to vyriešilo. Takže identifikovali sme príležitosti pre lepšiu integráciu politik, vrátanie e, spojenia so stratégiou európskych e, efektivity zdrojov a stanovenia špecifickejších cieľov a nástrojov na vyjasnenie cieľov. Koncepčný návrh e, sa sústredil do veľkej miery na aspekt kvantity vody a pokiaľ ide o implementačné usmernenia, tu sme zatiaľ sa nám nepodarilo preskúmať alebo pre, doveriť, e, preveriť, že sú skutočne účinné. Mnohé takéto usmernenia existujú, ale na dobrovoľnej báze a je ťažké skutočne preveriť, do akej miery sú uplatňovanie a vedú k uplatňovaní najlepšej praxe. Pokiaľ ide o priestor, to je nová výzva, priestorový aspekt akvatického ekosystému, tu je ešte menej požiadaviek v rámci smernice. Väčšinou sú to všeobecné záväzné pravidla a otázka nástroja oceňovania, aby vodné služby ako hrádze a nádrže boli platené zo strany tých, ktorí používajú tieto služby. Implementácia je pomerne slabá a pomalá a nákladovo efektívne stratégie v programoch opatrení zatiaľ nie sú vždy k dispozícii. Identifikovali sme príležitosti pre lepšiu integráciu politiky, vrátanie stratégie eh, efektívnosti využívania zdrojov a pre posilnenie nástrojov implementácie najmä s cieľom mobilizácie financií, čo sme videli pri e, veľkom množstve, ktoré je potrebné pri e, obnovení e, po, po pripovodňový pôdy. Takže e, Vidíme, že je tu rámec na investície a výzvy. V sú potrebné investície do infraštruktúry a je tu pekne uvedené spojenie so smernicou o povodniach a e, spoločnou polnospodárskou politikou. Aby sme zhrnuli zistenia, pokiaľ ide o implementáciu, e, máme pomalú a nekompletnú implementáciu. Nákladová efektívnosť programov a opatrení zo strany členských štátov nie je vždy jasná a dá sa predpokladať, že je ťažké na tejto báze prilákať alebo získať financovanie vo veľkej miere pre veľké projekty obnovy, ktoré sú potrebné. Existujú nedostatočné prepojenia medzi plánom riadenia vodných tokov a ďalších politík, najmä eh, manažment polnohospodárstva a polnohospodárstva. A potom existuje veľké, veľká medzera medzi nástrojmi na úrovni EÚ a kontrolou emisí znečistujúcich látok a celkovo slabá integrácia medzi ochranou vody, energiou a polnospodárskou politikou. Keď sa pozrieme na budúce, na budúcnosť, E, Pozreli sme sa na témy, ktoré boli uvedené v programe opatrení, ako využiť ekodizajn pri meraní e, reziduí e, farmaceutických firiem. Dostali sme sa k hodnoteniu oblasti, kde sme presvedčení o tom, že existuje priestor pre budúce kroky na úrovni EÚ a je to sľubné z hľadiska hodnotenia nákladov a benefitov. To znamená, zníženie využívania vody a energie, najmä pri, vodny, pri sprchovacích hlaviciach a pri e, vodovodoch ako vodovodných koutikoch, pričom presadzovanie merania vody je potrebné z hľadiska pokroku e, zlepšenia v množstve spotrebovanej vody. Ďalej, lepšia koordinácia EÚ pri obnove pôdy pri povodniach a lepšie nástroje spojené s priestorom, najmä zlepšenie infraštruktúry, zastaralé infraštruktúry, ako sú hrádze a nástroje, tu sú na, náklady na údržbu vyššie ako benefity. Hovoríme o obrovskej, obrovskom množstve takéto zastaralej infraštruktúry lepšie, lepšia správa, lepšie vládnutie je dôležité pri manažovaní projektov a mnohé projekty obnovy zlyhajú v istej fáze z dôvodov opozície zo strany obyvateľstva a špecifických záujmových skupín a to si skutočne vyžaduje dobrý manažment na to, aby sme sa vyhli takýmto zlyhaniam. No a napokon mobilizácia financií, najmä štrukturálne a kohezné fondy sú dôležité. Posledný prvok, posilnenie emisných kontrol pre znečistujúce látky, vrátanie mikropolutantov ako rezidua z liekov, ich posilnenie e, voči štandardom pre kvalitu vody a kombinovaný prístup, ktorý je potrebný. Ďalej Integrácia, ktorú sme doposiaľ e, integrácia na, na úrovni EÚ a národnej úrovni e, je potrebná. Aké sú náklady a benefity, ktoré sme načrtli? Musíme si uvedomiť, že naša práca je založená na disponibilných dátach a musí byť založená na skôr ilustrácii a nie skutočne skutočných e, skutočnej situáciu častokrát je to náročné, ale nie, alebo nie celkom vhodné. No i na strane nákladov, ako pri redesignoch produktov, údaje jednoducho nie sú k dispozícii. Takže to, čo sme zistili je, a to je v podstate najjednoduchší prípad pre hodnotenie e, výhod a benefitov, je zníženie využívania vody, aby sa stanovila európska minimálna požiadavka pre efektívnosť e, sprchovacích e, hladíc, e, hlavic a tu si uvedomujeme, že existuje potenciál ušetriť 2,6 miliard eur na rok pre domácnosti, čo zároveň zniží účty za elektrínu a vodu a investičné náklady predstavujú 1,2 miliardy eur po druhé, lepšia koordinácia EÚ pre podporu obnovy záplavových oblastí. Tu sme urobili odhad o potenciále obnovy na úrovni EÚ na základe troch krajín. A to je taký najlepší odhad 8,8 miliónov hektárov, ktoré sú k dispozícii. Sú to asi 2 povrchu pôdy v Európe, aby sme pochopili výhody. Je to spojené s e, službami ekosystémov, poskytnutými fungujúcimi záplavovými oblastiami, ktoré lepšie e, zabraňujú poškodeniu e, záplav majetku z dôvodov, z dôvodov záplav, ako i ďalšie opatrenia. Ďalšie výhody sú turizmus a ďalšie. No a tým sa dostávame k ročnému profitu 39 eh, miliardy eur eh, ročne do roku 2030. No a sem ehm, patria vysoké počiatočné náklady do roku 2030, teda nie za 30 rokov, ale do roku 2030 vo výške 362 miliard eur, hlavne eh, na nákup pozemkov a vybudovanie infraštruktúry. toto vidíme vzťah medzi cenou vody a využitím vody. Na základe empirických eh, údajov vyššie ceny vedú k zvýšenej efektivite domácnosti a znížená spotreba vody, ale nemusíme zabúdať ani na to, že znížená spotreba vedie k vyšším cenám z dlhodobého hľadiska, pretože existuje infraštruktúra a to sa nezmení v krátkodobom horizonte a má fixné náklady, takže je dôležité tiež zmeniť vodné, vodné, vodné systémy a infraštruktúru, na to nesmieme zabúdať a samozrejme otázka je tiež, kedy sa tak môže stať. Zistili sme nedávno, že momentálne je zaujímavá doba z hľadiska problému starnúcej infraštruktúry, ktorý v Európe existuje, obnova zaplavových oblastí, toto je príklad, eh, potenciál eh, toku Dunaja, eh, veľmi veľké, korito rieky, ktoré sa týka, alebo ktorá prechádza mnohými krajinami. Identifikovali sme potenciál pozdĺž Dunaja a riek, ktoré sa do ňu lievajú a odhadujeme, že to bude viac ako 1 milión hektárov. Ďalšie príklady z Belgická a Francúzska a spolu sa dostávame na hodnotu 8,8 milióna hektárov alebo 2 plochy Európy. A posledná prípadová štúdia to je posilnenie kontrol myslím na pre mikroznečistovateľov napríklad tá je sa vyhnúť sa farmaceutickým odpadom. No a tieto opatrenia by nám mohli ušetriť 9 miliard eur ročne tým, že vyhneme alebo odložíme nové úrovne e, spracovávania vody v Európe, no a čistenia vody. Investičné náklady v tomto prípade sú náročné, alebo je náročné ich odhadnúť. No a samozrejme dôležitá je otázka e, zmeny e, produktov na také, ktoré nebudú tak ohrozovať životné prostredie. No a na záver môžeme podporiť a potvrdiť výzvy, ktoré identifikoval Blueprint alebo program um, komisie, avšak riešenia dostupné sú rôzne. Vieme, že na európskej úrovni sa dá konať a existuje potenciál na kontrolu emisí, znečistujúcich látok je, sú možnosti ušetriť vodu z minimálnych eh, požiadaviek, eh, trhových štandardov a aj tiež možné zmobilizovať eh, veľkú obnovu záplavových oblastí. Tým sa dajú zlepšiť, dá sa zlepšiť efektivita využívania nákladov pri dosahovaní cieľov smernice. No a Eh, my sme vám teraz ukázali tie hlavné zistenia. Štúdia má množstvo príloh, ktoré sa obrajú rôznymi inými dokumentami, projektami a štúdiami. A môžete sa samozrejme na to pozrieť a prečítať si to. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz začne diskusia a slovo dostanú členovia výboru a ako prvý dostáva slovo Matias Grote. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Legislatíva, rámcová legislatíva pre vodu eh, vznikla už v roku 2000 a ja som veľkým priaznivcom hlavne v tom, že vodstvo alebo vodu a vodné zdroje musíme dostať do lepšieho stavu, pretože od cieľov, ktoré boli definované v roku 2000, sme ešte veľmi vzdialení. Ale opätovne aplikácia prebieha v členských štátoch a musím povedať, že komisii som veľmi vďačný, pretože netlačí na to, aby legislatíva bola len slepo aplikovaná, ale spolu moderovala procesy. Takže ďakujem ešte raz generálnemu riaditeľstvu pre životné prostredie. No a hrozilo tam konanie o porušenie zmluvy. Eh, rýchlo prišli opatrenia a ja musím povedať, že nikdy som nezažil, že komunálni politici išli na zasadnutie s policajnou ochranou, na zasadnutie komunálnej rady, kde tisíc eh, pracovníkov lodenice stalo proti tisícom polnohospodárov a v eh, konečnom dôsledku išlo o európsku legislatívu o vode. Takže myslím, že najlepšie, aby sme dôraz nekladili len na legislatívu o vode, pretože momentálne je obecná potreba obrovská. A pridá sa k tomu ešte Natura 2000 a ďalšie a ďalej, týka plánovacej, plánovacích práv obcí. Obce niekedy nedokážu vôbec na plánovanie vyčleniť meter štvorcový ani jeden posilnenie vedeckých oblastí. Nemajú teda žiadne možnosti už, pretože Natura 2000 a aj rámcová smernica o vode obmedzujú. No a preto by som rád ešte poďakoval komisii za citlivý prístup. V tomto prípade komisia svojim správaním a postojom priniesla, priniesla pokrok bolo to veľmi, veľmi múdre, že priemysel na jednej strane, na druhej strane e, polnohospodárstvo dokázala, dokázala zjednotiť. No a to bolo veľmi napínavé a ja by som bol rád, aby sa to neopakovalo, že komunálni politici na zasadnutie musia ísť s policajnou ochranou, na to, aby mohli aplikovať európsku legislatívu. To sa nesmie už nikdy opakovať. Ďakujem pekne. Teraz pani Auken. Áno, ďakujem pekne. Poprvé by som chcela poďakovať autorom za túto vynikajúcu správu a musím povedať, kolega Matiasa máme dobré zákony a dobrú legislatívu a myslím, že by sme mali sa spýtať komisie, ako chcú zefektívniť túto legislatívu 50 rokov, alebo pred 50 rokmi. Áno. Ja myslím, že komisia zodpovedá za legislatívu EÚ. Takže nie to žiadne prekvapenie, samozrejme aj členské štáty, ale ak aplikujú legislatívu, a to je dôležité, to je dôležitá správa v správe, že neaplikujú legislatívu, no a ja celý čas, odkedy som v parlamente, toto je už moje tretie volebné obdobie, neustále o tom hovoríme, za týmto viem, dánsky problém, sa ospa a o tom, že sa treba zbaviť všetkých nebezpečných látok v priebehu 25 rokov. V roku 2015 bolo eh, prijaté rozhodnutie v smernici o vode. To bolo trochu skromnejšie, skromnejšia požiadavka na to, aby sme mali dobrý ekologický štatút. Toto bolo. Boli návrhy potočníka a ostatných komisárov my po, tvrdili, že to sa, sa neplní jednoducho. To sme počuli viackrát na správe. Eh, vidíme, že stále to tak nie je. Sú tam všetky chemické látky. No a v Dánsku to polnohospodárstvo no a teraz tvrdia, že nepotrebuje nič robiť. A pokiaľ komisia ostáva úplne pasívna. Toto môže pokračovať. No a preto si myslím, že by sme boli veľmi radi, na komisia niečo k tomu povedal. Sú to veľmi dobré odporúčania. 4. Ja ich nebudem teraz čítať, pretože som si istá, že by ste si to čítali, ktoré sa týkajú celej problematiky, no a ja myslím, by mali zodpovedať na otázky, pretože nevždy ste boli v dobrej kondícii, aby ste ich zodpovedali, pretože nevždy komisia podporila, že by sme mali dodržiavať našu dobrú legislatívu, ale som si istá, že nám poviete, že nová komisia chce plniť to, čo sa v tejto správe žiada. Máme jasný štatút, tu jasné výsledky a konkrétne odporúčanie. takže prosím, jednom podobom čo, aké má komisia zámery, na jeden mesiac do oktobra 2015 všetko malo byť eh, na mieste, no a máme ešte týždeň, ja viem, ja by som dal aj rok, ale prosím, odpovedzte, ja sa na to teším. A som si istá, že aj kolega Matias Grote ma v tomto podporí. Želá si tiež odpoveď od komisie. Áno, iste budete znovu zvolení. Thank you very much. And now, miss... Ďakujem pekne. A teraz pani Miller. Áno, pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Ja by som tiež chcela poďakovať za predstavenie tejto štúdie. Bohužiaľ som prišla trošku neskôr a Musím si ju trochu detaľnejšie ešte prečítať, ale ja ako Marka z Nemecka mám detálne problémy s aplikáciou rámcovej smernice o vode, keďže viem, že v členských štátoch sa uplatňuje táto smernica rôzne a sa rôzne kontroluje. Pre mňa dôležitá otázka samozrejme, čo robí čo toto štúdiu robí komisia, čo nás ešte čaká a ako tie obrovské sumy peňazí budú poskytnuté k dispozícii, aby sme v konečnom dôsledku, a vy ste o tom hovorili, hovorili ste o vytvorení a obnove záplavových, záplavových zón. Ja poznám túto diskusiu, ja žijem pri Dunaji. Diskusia s polnohospodárstvom je veľmi intenzívna a navrhuje sa, aby sme spolupracovali, alebo ako toto vlastníctvo dáme do rúk štátu, bude to ešte zaujímavé, a kto to bude všetko financovať v všeobecnosti, to tak, že veci sú hodnotené veľmi rôzne v 28 členských štátoch EÚ a Niektoré kritériá nie sú porovnateľné a ja by som vás rada vedela, či tie rovnaké štandardy na európskej úrovni vo všetkých krajinách, vo vašej štúdie, štúdie ste uplatnili, alebo či ste vychádzali za podmienok jednotlivých členských štátov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No ja ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem aj výskumnému centru za prezentáciu. No, skutočne to bolo veľa práce, ja mám len jednu obavu a to je o týka vyžívania merania vody a implementácie rámcovej smernice pre vodu. My máme veľmi progresívny progresívny systém spoplatňovania vody. jeden, jedna vec, ktorá mi tam chýbala v správe, bola otázka dostupnosti vody. Vy ste hovorili o úsporách v domácnostiach, ale tiež ste hovorili o vyšších cenách, aby ľudia používali menej vody. Mňa by zaujímal trochu hlbší výskum tých stimulov, zmene, zmene správania, nie penalizácia ja vítam výzvy na ekologické úsporné sprchové hlavice a myslím, že otázka dostupnosti a analýza efektivity využívania nákladov mala byť v výšného preverenia preskúmaná. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz slovo dostávajú opäť zastupcové komisie. Pavel Misika. mi nám poskytol názory komisie na túto štúdiu. Ďakujem pekne. Dobrý deň všetkým a ďakujem za slovo. Ja som Pavel Misika, som vedúcim oddelenia, oddelenia pre vodu na Generálne rejiteľstvo pre životné prostredie. Rád by som poďakoval za štúdiu. Myslím, že to bola veľmi zaujímavá štúdia, hlavne ex post assessment, eh, ex post hodnotenie eh, sa zhoduje s predstavami komisie, štatút eh, implementácie smernice. Zverejnili sme implementačnú správu, ktorú sme predložili Rade a Európskemu parlamentu v marci, kde sme zanalizovali podobnú problematiku na úrovni jednotlivých členských štátov, poskytli sme odporúčania a tak ďalej. No a zistenia sú veľmi podobné tým zisteniam, ktoré sú uvedené v tejto správe. No a čo sa týka hodnotenia ex ante možných opatrení, tak eh, som rád, že štúdia sa zameriava na oblasti, kde je komisia aktívna, kde vyvíja iniciatívu, napríklad použitie vody, strategické využitie farmaceutík v životnom prostredí, produktová politika, ekodizajn, označovanie, to je všetko dôležitá práca. Údaje a závery budú predstavovať dôležitý príspevok k hodnoteniu dopadov tejto iniciatívy. Ďalšie dve oblasti, mechanizmy tvorby cien a záplavových oblastí alebo prístup o ozraní záplavových oblastí. Myslíme, že to je integrované, je to súčasťou smernice, rámcovej smernice o vode a smernice o záplavách a členské štáty majú povinnosť zaradiť to implementačných eh, aktivít. Musím chcel povedať, že načasovanie tejto správy je veľmi dôležité a v podstate veľmi dobré, pretože sa nachádzame na konci prvého implementačného cykla. Smernica sa implementuje v 6-ročných cykloch a v tomto momente členské štáty vypracúvajú svoje druhé plány eh, riadenia povodia riek. No a táto správa sa zapojí do tohto procesu, ako aj ostatných aktivít, správ, hodnotení, ktoré by mali pomôcť členským štátom identifikovať problémy a riešiť ich. Tiež si myslíme, že táto správa môže sa doplniť proces revízie rámcovej smernice v vode, ktorá je naplánovaná na rok 2019, ale už sme začali prvé kroky. Prvým krokom bude hodnotenie komisie druhého plánu riadenia povodia riek do roku 2016 a budeme to sledovať s hodnotením súvisiacich politík, ako súvisí s politikou regionálneho rozvoja, polnohospodárskou politikou a tiež začneme ďalšiu ekonomickú analytickú, analytickú štúdiu o hospodárskej hodnote vody a vodných vodárenských služieb, o hospodárskych príspevkoch európskej politike a nákladoch existencie. Takže niektoré časti tejto správy budú v každom prípade prevzaté a sme radi, ak bude záujem, poskytneme ďalšie informácie písomne. Máme tu metodologické otázky, interpretáciu do komisie a toto je len taká menšia záležitosť. V podstate je to veľmi zaujímavá správa a tiež tie odporúčania, ale čo sa týka odporúčaní, myslím, že by bolo dobré rozlišovať medzi odporúčaniami, ktoré e, sú adresované európskym inštitúciám na európskej úrovni, ktoré sa dajú implementovať na európskej úrovni a to, čo je relevantné pre členské štáty, pretože čo vidím ja tu, tak väčšina odporúčaní sú odporúčania pre členské štáty, aby implementovali existujúce veľmi, dobrú, veľmi dobrú legislatívu správnym spôsobom. Ale samozrejme sú tam aj problémy, vy ste ich spomenuli a chcem povedať, že sme spustili proces, ktorý sa snaží e, vytvoriť e, rovnováhu medzi cukrom a byčom. Prebieha viacero konaní o porušenie zmluvy s členskými štátmi, e, preto lebo členské štáty porušujú legislatívu EÚ o vode, ale máme aj rozbehnuté rôzne činnosti, ktoré podporujú členské štáty pri implementácii tejto legislatívy. A možno prvýkrát sme svedkami toho, že sa potenciálne výhody um, dobre implementovanej legislatívy o vode premieňajú na peniaze. Hlavným argumentom členských štátov je to, že implementácia smernice je finančne nákladná, ale vidíme teraz aj, že sa vytvárajú podstatné ekonomické výhody. Priemerné ročné výnosy um, odhadujeme na 25 miliónov eur a je to viac, než čo členské štáty um, investujú do implementácie smernice, je to 2 až 3 krát viac, než čo sa investuje do implementácie smernice. Dúfam, že uh, ak budeme používať dobre túto štúdiu, aj budúce štúdie, ktoré prídu, uh, tak ukážeme členským štátom, že investícia do implementácie sa vypláca a že z toho vyplýva veľa peňažných aj iných spoločenských výhod keď sa naplní cieľ eh, rámcovej smernice o vode. A vlastne hlavným cieľom je, aby európske vody boli v dobrom stave. A táto politika podľa nás nie, iba, nie len, že zvyšuje kvalitu vody, ale aj eh, stimuluje ekonomiku. A ak nedosiahneme ciele, tejto smernice, tak zároveň tým aj obmedzujeme náš potenciálny hospodársky rast. To je všetko z mojej strany, ale rád sa s vami ešte porozprávam o špecifických opatreniach a odporúčaniach, o tom, čo komisia môže robiť, čo sa dá urobiť, aby sa implementovali odporúčania, ktoré navrhuje štúdia a môžeme hovoriť aj o iných e, činnostiach, ktoré prebiehajú, napríklad spoločná implementačná stratégia alebo podpora k ino- prístupu k inovačným zdrojom financovania pre členské štáty a tak ďalej. Ďakujem za pozornosť. Thank you to you and now... Ďakujem. Teraz sa obraciem na autorov štúdie. Chcete niečo dodať ešte na záver? Alebo nejakú pripomienku pripojiť? Zareagujte na členov Európskeho parlamentu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Dve veci. Prvá vec, využívanie pôdy tlak na pôdu, potreba nakúpiť e, pozemky, aby sa obnovili tie záplavové oblasti. To je veľmi dôležitá vec, ktorou sa zaoberá aj rámcová smernica. Ja som si tiež kladol túto otázku. Náklady na kúpu pozemkov sú extrémne vysoké a otázka je, či je potrebné skupovať tú pôdu od farmárov, aby sme teda obnovili tie povodia riek. Ja si myslím, že nie vždy je to potrebné. Existuje veľa dobrých príkladov v praxi, kde vlastne tí poľnohospodári sú súčasťou riešenia, sú súčasťou tej zmeny, keď sa mení napríklad typ obhospodarovania danej pôdy. Cieľom obnovy zaplavových oblastí je aj vytvoriť miestnú ekonomiku teda aby z týchto opatrení vyplývali nejaké výhody, aby sa vytvárali pracovné miesta a tak ďalej. Myslím si, že naozaj sa tu dá veľa urobiť, aby sme nerobili iba jeden typ zásahov a mali by sme zabrániť intenzívnemu rozvoju týchto regiónov. Niektorí hovoria, že už nebude možné realizovať žiaden rozvoj, ak sa bude dodržiavať európska environmentálna um, legislatíva, ale ja si myslím, že to nie je pravda. Najmä uh, v prípade rámcovej smernice o vode z týchto zón sa nestane žiadna no-go zóna, ale mali by sme prehodnotiť to, čo sa robí v týchto uh, povodiach. A na to máme viacero dobrých štúdií. My sme nepreskúmali prípady všetkých 28 štátov, my sme sa zamerali iba na niekoľko štátov. Pokiaľ ide o obnovu zaplavových oblastí, skúmali sme Belgicko, povodie rieky Scheldt, to je veľmi dobrý príklad. Ochrana pred povodňami je tam už stále drahšia a drahšia a preto zmenili stratégiu a začali spolupracovať s miestnym obyvateľstvom a s miestnou ekonomikou. Takisto sme sa zaoberali francúzskou legislatívou týkajúcou sa lieky, rieky Grenel, kde sa vlastne pripravuje veľký plán pre obnovu e, záplavových oblastí E, rieky a potom sme sa sústredili na Dunaj a tam veľkú prácu robí organizácia WWF v rámci svojho dunajského programu. Ďalšia pripomienka sa týka našich odporúčaní. Um, či sa týkajú viac členských štátov alebo európskych inštitúcií. Väčšina odporúčaní a respektíve intervencií sa realizuje na európskej úrovni, normy pre produkty, ekodizajn a tak ďalej. To je jednoznačne trhový nástroj. Takisto povoľovanie produktov mm, pokiaľ ide o ich toxicitu a riziko vyplývajúce z produktov, napríklad z farmaceutických produktov, tu e, má priestor Európska únia, aby konala. Obnova zaplavových oblastí e, je kombinovanou oblasťou, je to špeciálny rozvoj, ktorý je právomoci členských štátov a my sa snažíme skúmať možnosti lepšieho financovania, lepších finančných nástrojov. Často je to práve otázka financovania. Európska únia má k dispozícii viacero dôležitých finančných nástrojov, ktoré sa dajú v tejto oblasti využiť. A teraz dostane slovo Rob. Chcem zareagovať na eh, merače vody. Mm, tie dôkazy, ktoré my skúmame, sa opierajú o fakt, že spotreba sa znižuje, ak sa platby opierajú o hodnoty namerané meračmi spotreby vody. Ehm, to sme vlastne skúmali detailne. Takisto sa tam znižuje objem únikov vody. To je vlastne strata pre vodárne. Ak e, máte prejsť zo systému nemerania a voľného odberu vody a, a, a ak chcete prejsť na iný systém, na systém meračov vody, áno, to je ťažká otázka. To sme mm, nepreskúmali úplne do detailu, ale pozerali sme sa na dôkazy, ktoré máme z pohľadu um, úsporného zaobchádzania s vodou. Úspora vody je podľa nás vždy dobrá. Členské štáty v Európe robia rôzne veci, trvá to určitý čas, ale tie veci sa realizujú. To je jediné, čo teraz na to viem odpovedať. Posledná požiadavka o slovo pani Auken. Opäť sa o obraciam na komisiu monitorovanie. Čo robíte s členskými štátmi? Zažalovali ste ktorýkoľvek z členských štátov? Pretože mali by ste tak urobiť. Ehm, konkrétne tieto prípady existujú. No a v odporúčaniach je niečo o farmaceutickom priemysle. Tu by sme mohli veľa získať, keby sme niečo urobili. V septembri pred desiatimi dňami mala byť predložená európska stratégia pre farmaceutický priemysel, ale neprišla. Čo sa deje? Nič, nič sa nedeje v tejto oblasti a to nás stojí veľa peňazí, um, keď Európa nekoná. 12. septembra mala prísť tá správa, teda tá stratégia pre farmaceutický sektor. Takže čo sa deje? Thank you very much. Thank you for the question. Ďakujem za túto otázku. Pokiaľ ide o povinnosť monitorovať, v našej strategii je viacero prvkov, spolupracujeme s členskými štátmi, vydávame usmernenia o tom, ako robiť dobré monitorovanie, ale e, pre tie štáty, ktoré to neplnia, máme konania o porušení zmluvy. V minulosti sme zistili, že niektoré členské štáty nerobia dobrý monitoring. E, s týmito členskými štátmi sme zorganizovali bilaterálne technické stretnutia, kde sme si vysvetľovali veci a tak ďalej. Teraz čakáme na druhý plán riadenia povodí riek a tam e, by sa malo popísať, ako by sa malo robiť monitoring v členských štátoch. Urobíme potom ďalšie hodnotenia na základe toho hodnotenia. Buď implementujeme technickú podporu, alebo začne ďalšie kolo konaní o porušení zmluvy pre e, neimplementáciu smernice. Pokiaľ ide o farmaceutický sektor, my to vnímame ako našu povinnosť. Žiada to zákonodarca. a Požiadalo to pred dvoma rokmi. A pracujeme na tom. Um, prípravné štúdie, štúdie konzultácie a workshop so zainteresovanými stranami, to všetko sa už rozbehlo a teraz rokujeme s príslušnými útvarmi, najmä s DG Sanko a s DG Grow o možných e, politických alternatívach. Teraz vyhodnotíme tie politické alternatívy a mm, toto je iniciatíva, ktorú komisia naďalej plánuje samozrejme a ja odhadujem, že asi o rok splníme túto našu povinnosť. Nie je to také jednoduché, táto téma, ako to vyzerá. Je veľa e, vedeckých e, neistôt, tak povediac. E, metódy pre hodnotenie environmentálneho rizika ešte nie sú úplne vyvinuté. Monitorovacie metódy takisto nie pre určité látky a skupiny látok? Nemôžeme navrhnúť niečo, čo potom nebudeme môcť implementovať. A e, zatiaľ v diskusii s členskými štátmi si všímame, že e, viaceré štáty už príjmajú opatrenia a e, príjmajú aj riešenia. Nie možno vždy úplne efektívne, ale napriek tomu e, idú už určitým smerom, snažia sa stimulovať napríklad spoluprácu medzi nemocnicami, vytvárajú systémy vracania nepoužitých liekov a pripravujú e, tzv. end-of-pipe e, riešenia e, pre ochranu vody. Je to veľmi drahé riešenie, ale je to určité riešenie. Takže riešia tieto veci. Diskutujeme, konzultujeme s členskými štátmi a snažíme sa vytvoriť možnosti, aby sa šírili tieto postupy, aby sa členské štáty učili jeden od druhého, napríklad aby sa e, učili od Holandska, Nemecka, Francúzska, kde už sú skúsenosti. Predtým, než sa začne e, strategicky pracovať, predtým, než budeme mať posúdenie vplyvov na európskej úrovni schválené, mm, asi s touto odpovedou nie ste úplne spokojní Zdá sa, že vy si myslíte, že nerobíme nič, ale tak to nie je. My robíme analytickú prácu, ktorá je potrebná na to, aby sa mohla príjmať európska politika. A takisto podporujeme členské štáty pri implementácii tých krokov, ktoré sa dajú prijať už teraz, čiže aspoň čiastočne už tento program sa realizuje. Ďakujem. Ďakujem. Môžeme uzavrieť túto dnešnú časť schôdze. Uvidíme sa zajtra ráno o 9. hodine ráno. Ďakujem.